Dear colleagues, beste collega's, as I am um, the... Že som kolegovia služobne najstaršia a disponibilná poslankyňa tohto výboru, je mi cťou, že môžem predsedať tomuto e, zasadnutiu, ktoré je ustanovujúce. Sekretariát mi e, oznámil, že máme kvórum 90, eh, pardon, 19 prítomných, čo je štvrtina eh, členov. A preto prejdeme k nominácii nového predsedu našeho výboru. Prosím, aby ste mi prezentovali kandidátov, či už za politickú skupinu, alebo ak ide o podporu minimálne štyroch členov. Kto by chcel eh, začať? Pán Salafranka. Ďakujem pani predsednička. Za EPP je pre mňa potešením prezentovať tú kandidatúru na post predsedu v tomto výbore našeho starého známeho z tejto funkcie a je ním kolega Elmar Brok. A tiež by som chcel, pani predsedkyne, aby ste za našu skupinu zapísali i slova poďakovania pánu Albertínimu. A také by, taktiež by som chcel doplniť ďalšiu vec. A potešilo by ma, keby e, to pochopili ďalší kolegovia. Pán Brok tu dnes popoludní nemôže s nami byť, pretože je tiež zástupcom parlamentu v skupine, ktorá má na starosti prípravu novej medzivládnej zmluvy. Má teda iné povinnosti, bohužiaľ tu teda dnes nemôže byť, ale zaslal dopis, v ktorom sa ospravedlňuje a dúfam teda, že jeho kandidatúra bude e, navrhnutá. No, then I would like to read the message of Mr. Uh, Brok, because he has to uh, confirm it personally. Dear colleague, pretože ju osobne musí rodine potvrdiť, milí kolegovia, informovali ma, že politická skupina chce práve mňa nominovať za šéfa tohto výboru. Tento, tá, je mi cťou dostať takúto ponuku a teší ma. A s radosťou som tu, tu tento návrh prijal. Momentálne som jeden z troch predstaviteľov vymenovaných Európskym parlamentom e, v rokovaniach o medzinárodnej dohode k, e, k Unii Európska dohoda o fiskálnej stabilite a preto nemôžem sa zúčastniť ustanovujúceho zasadnutia tohoto výboru, výboru AFED a zúčastniť sa na volebnom procese. E, veľmi to ľutujem, ale myslím si, že, že e, mám väčšie záväzky voči našej inštitúcii, ak by som reprezentoval v tomto rozhodujúcom týždni k, tý, k tejto problematike Európsky parlament. Preto vás prosím o vašu zhovievavosť a žiadam e, váš, vás o vašu podporu. E, chcem vás informovať, že všetky, e, splňam všetky podmienky, ktoré sa spájajú s touto funkciou. Srdečne Elmar Brok. Keďže máte slovo, nech sa páči. Len taká otázka, pani predsedajúca Možno im môžete odpovedať tradične, keď sa niekto e, stane e, zvoleným predstaviteľom výboru, e, dostáva otázku, či vyplnil vyhlásenie o nekonfliktnosti finančných záujmov. V tomto znení to nevyplýva jasne, takže beriete to za dané z jeho listu. Pán Tánok, ešte raz vám môžem prečítať, e, že pán Brok hovorí, že mám morálne povinnosti voči inštitúcie zastupovať Európsky parlament v rozhodujúcom týždni a potom splnil som všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z tohoto, z tohoto úradu. Ja si myslím, že to je jasné. Takto vyzerá jeho text. Takže to znamená, kolegovia, že keďže nie sú tu ďalší iní kandidáti, navrhovala by som, aby sme prijali nomináciu a to aklamačne. Nech sa páči. Thanks a lot. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že ako členovia e, výboru AFED by sme pánu Brokovi chceli komunikovať, že dúfame, že jeho voľba, jeho nominácia nám dajú imič, dokonca lepší imič vonku navonok a že výbor bude e, vo svojom vedení posilnený. A je na pánu Brokovi zajtra, aby prevzal úlohu E, e, teda za nás poďakovať srdečne pánu Albertínimu. Keďže teraz nemáme predseda, predsedu, tu prítomného, budem predsedať aj voľbe štyroch podpredsedov. Pre vašu informáciu skupiny avizovali, že sú nasledovné nominácie na prvého podpredsedu, pán Proviera, druhý podpredseda, pán Pasku, tretí, pán Kovačev a štvrtý, pán Mejer. Sú ešte ďalší kandidáti. Nie. Pán Proviera, prijímate vašu kandidatúru. Áno. Pán Pasku, takisto. Ďakujem. Pán Kovačev. A pán Majer. Mr. Mayer has written. Pán Majer nám napísal, že bohužiaľ nebude môcť byť na zasadnutí AFETu dnes. Je mi to ľúto, ale mám problém s mojim letom. Informovali ma, že musím byť prítomný v prípade mojej kandidatúry. A to teda, ak nie osobne, písomne. A preto by som chcel vás týmto mailom informovať, že som kandidátom. Ďalej vám zas, zašlem faxom aj formálny list, a to dnes popoludne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsednička. V mene skupiny GUE by, by som chcel potvrdiť to, čo tu bolo predčítané, teda táto, pís, táto písomná správa pána Majer mal problémy a preto nemohol sa dostaviť. Ja osobne aj v mene skupiny chcem ešte raz poukázať na to, že, e, alebo teda podporiť to, aby ste túto správu prijali, túto e, kandidatúru prijali. Takže ak nie sú ďalšie e, kandidatúry, potvrďte prosím aklamačne kandidatúry. So that means that I can wish everybody um, good luck. Každému z vymenovaných teda želám veľa šťastia a úspešnú prácu a poprosím pánu, pána Provieru, aby prevzal vedenie tohto zasadnutia. Yes. So, thanks to everybody. Everybody's invited to come here. Mr. Kovachev? Všetci podpredsedovia ste a, e, vítaní tu za predsedníckým stolom. Nech sa páči aj pán Kovačev. Mr. Tanok, I did. I did feel my... Pán Tanok, ja som si mimochodom splnil uh, svoje deklaračné povinnosti. That's perfect. Yes, dear colleague. Milí kolegovia, myslím si, že ako prvá vec e, prináleží nám privítať nového poslanca, bývalého eh, predsedu parlamentu, pána kolega Buzeka. Vítajte vo výbore. Yes, now we can start with our work. A teraz môžeme začať našou prácou. There are no changes to the draft. Prijatie návrhu programu a preto môžeme, môžeme, nie sú tu zmeny, takže ho môžeme prijať v pôvodnom znení. Máte nikto nejaké námietky? Nie, takže je prijatý. Žiadne oznámenia z mojej pozície. Ďalší bod je teda uznesenie Európskeho parlamentu k integračnému európskemu, eurointegračnému e, procesu Kosova. Kolegyňa Lunáček ako spravodajkyňa je prítomná. a ide o druhý, druhý, druhú rozpravu. E, bolo predložených niekoľko pozmeňujúcich návrhov a spravodajkyňa vynegociovala 18 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Dávam teraz slovo pani Lunáček ako spravodajkyň, aby nám e, odprezentovala základné e, témy, ktoré sa ocitli v pozmeňujúcich návrhoch i v kompromisných návrhoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som chcela privítať nové predsedníctvo výbora. Sú tu i noví i znovu zvolení členovia. Pokiaľ ide o moju správu, videli ste, že som sa stretla s tieňovými pred týždňom a dohodli sme sa na niekoľko kompromisoch v mnohých ohľadoch. Kým začnem hovoriť o obsahu, chcela by som poďakovať všetkým tým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, ako aj tým, ktorý hlavne, pokiaľ ide o Kosovo, kde vieme, že situácia je a i prístupy e, ku Kosovu sú e, veľmi, veľmi sporné, konfliktné tu v parlamente. Napriek tomu všetkým členom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy a ktorí boli ochotní pozrieť sa na kompromisy, chcem im e, pozrieť sa teda, kde sa môžeme zhodnúť, chcem im poďakovať. Niektoré veci neboli schodné, ale tak vyzerá už demokracia pokiaľ to porovnám s minulou správou z pred roka, presne pred rokom a pol to bolo, sa zo pár veci zmenilo, určité veci nie. Čo sa zmenilo, je to, a hovoríme o tom v uznesení, že máme e, od e, septembra 2010 e, uznesenie generálneho valného zhromaždenia OSN s cieľom rozbehnúť dialog medzi Srbov, Srbmi, medzi Velehradom a Kosovom Bohužiaľ, nie všetky výsledky, ktoré sa na začiatku e, želali, sa splnili, ale minimálne tento dialog e, sa spustil a poprvýkrát členovia zástupcovia dvoch vlád e, si sadli za jeden stôl rokovací a to je veľký pokrok vo vzťahoch týchto dvoch krajín. Ďalšie veci, ktoré sa udiali konečne minulý týždeň komisárka Malmström 19. januára navštívila Prištinu a začala diskusiu o vízach, čo si, čo my za parlament e, sme žiadali už po rok a pol. Dlho to trvalo, pridlho, ale v konečnom dôsledku sa to spustilo a to e, po, komentujeme aj v správe. V porovnaní s júlom 2010, e, kde 60 9 e, členov uznalo Kosovo, teraz je to už 85. Každopádne je tu e, značný nárast, hoci sú to nie všetci členovia. Je tu však kontroverzný bod medzi väčšinou a menšinou v tomto e, parlamente v správe, ako i v mojej poslednej správe konštatujem, dokonca to asi budeme tvrdiť viacerí, že by sme vítali, keby z zostávajúcich 5 členov EÚ, ktorí neuznali Kosovo, Kosovo, aby tak urobili. Vyjadrila som to na viacerých úrovniach. Dôvod je podľa mňa ten, že máme v Kosove najväčšiu e, civilnú misiu, e, veľa e, z občianských e, organizácií, e, a bolo by veľmi dôležité, keby Európska únia bola vnímaná ako jeden celok a nie ako celok štiepený. Takisto chcem poďakovať tým delegáciám českých krajín, ktoré neuznali Kosovo, ktoré majú aspoň styčných dôstojníkov úrady v Kosove. Aj to je pokrok. Určité otázky, ktoré som bola spomenula v svojej správe, je to, že predovšetkým, pokiaľ ide o referendum e, v Chorvátsku, ktoré e, našťastie dopadlo dvojtretinovou väčšinou v prospech vstupu, že Kosovo i ďalšie krajiny majú z tohoto perspektívu e, od Solúnu 2003 tento, tento, tento tempo tu ostáva. A to je čosi, čo si myslím, že pre Kosovo platí a to som zdôraznila i v svojej správe. Ďalej význam dialogu s Belehradom, to som spomenula. Ďalej rozbehnutie vízových diskusí s cieľom e, odstrániť ten pocit izolácie. Berú do úvahy všetky ostatné krajiny, ktoré už po rok a pol E, majú možnosť cestovať a Kosovo nemôže, takže to vytvára pocit, že Európska únia túto perspektívu neberie veľmi vážne. Dúfam, že cestovná mapa čoskoro uzrie svetlo sveta a že sa bude môcť implementovať spoločne s parlamentom a občianskou spoločnosťou. Samozrejme, že v správe tiež hovorím o problematických oblastiach Kosove samotnom, veľké nezrovnalosti poč počas posledných parlamentných volieb. Boli sme tam prítomní ako pozorovateľi. Ja tu žiadam o rýchle potrestanie páchateľov e, akýchkoľvek podvodov, predovšetkým predstaviteľov miestnych orgánov, aby sa zabezpečilo, že niečo také sa v ďalších voľbách neudeje. Takisto vládu i e, opozičné strany e, vyzývam k rýchlemu pokroku v ústavných reformách, aby sme mali dobré voľby na budúce a aby kvôli e, problémom s voľbami ako priebehom volebného postupu, e, aby to neblokovalo, aby sme mali naozaj dobré voľby. Otázka korupcie a organizovaného zločinu. Jedno z cieľov najväčšej e, civilnej misie EÚ v Eulexu je, je mať právny štát, viacero úspechov v oblasti e, cla, policie, to sa všetko môžeme konštatovať. Stav momentálne môžeme redukovať, pretože došlo k pokroku, kde sa musí ešte mnohé udiať. Tak to je korupcia na najvyšších úrovniach, organizovaný zločin, takisto ochrana svetkov na oboch stranách v Kosove. Takisto však v členských krajinách krajiny musia byť ochotnejšie relokovať, vydať možných svetkov. Takisto to, čo je v našich médiách najviditeľnejšie, to je napätá situácia na severe, aby sa odstránili, a k tomu vyzývam, e, cestné bariéry. Ďalej, takisto v správe celkom jasne vyjasňujem, že nie je možno hovoriť o delení, to nie je na programe pre mňa aj pre parlament, to by len je podľa mňa dôležité, aby kosovská vláda presviečala z populáciu na sever, že je to ich krajina a že je tu program ústretový pre obyvateľstvo. Odstrániť takisto paralelné štruktúry na srbskej strane, čo vítam je e, zvýšenie angažovanosti srbských komunít, hlavne na, juku, na juhu pokrok v kultúrnej oblasti, ochrane dedičstva, takže pozitívne aspekty, ktoré chcem, aby boli vnímané, keď sa sleduje táto krajina. Takisto vítam vytvorenie špeciálnej e, investigatívnej skupiny EULEXu. Ide o preskúmanie e, správy, ktorá hovorila o obchodovaní s ľudskými orgánmi vo vojnových i povojnových časoch. Táto e, pracovná skupina so sídlom Bruseli bola vytvorená. Pr- pracuje tu v Bruseli a bude, dúfam, rýchlo napredova- napredovať a e, produkovať požadované výsledky. Ďalej, pokiaľ ide o slobodu médií, sú to nedostatky v Kosove, ktoré E, mus treba riešiť. Na ne sa zameriavam v tejto správe. Silné a nezávislé médiá hlavne. To je centre záujmu každej krajiny na západnom Balkáne, pokiaľ ide o demokraciu. Tu v parlamente sa to často spomína. Ďalej lepšie zameranie na e, diskrimináciu, boj proti diskriminácii, či už je to situácia žien, alebo na základe sexuálnej orientácie či veku, ale tiež pre všetkým pokiaľ ide o rôzne etnické skupiny. Už som hovorila o srbskej menšine, ďalej e, e, ro, r, Rómovia alebo e, Egyptiania e, a škály. Ďalej bola tu veľká snaha a úsilie novej vlády aby malé a stredné podniky mali pomoc, lepší rozbeh pred e, začiatkom obch- e, obchodovania. Sú tu pozitívne príklady, ale aj tak tu máme problémy všeobecne s ekonomikou, pretože ich e, rozpočtová disciplína ešte pokrivkáva a treba sa do toho pozrieť lepšie do, do detailu do budúcnosti. Takisto ochrana životného prostredia, dôležitá oblasť, ktorá tiež pokrývkáva. Sú tu síce pozitívne príklady, ale jeden hlavný problém zostáva a to je e, výroba energie. Je o, o, o dve problematické um, elektrárne mm, Kos Kosovo A a Kosovo B. Tieto elektrárne znečistujú spalovaním uhlia okolie u Kosova B by malo čoskoro dojsť k uzatvoreniu rovnako ako už k tomu došlo u Ačka, čo, k čomu vyslovujem <clears throat> polutovanie v správe nedošlo k dostatočnému výskumu, pokiaľ ide o alternatívy, no, e, čo by sa dalo urobiť namiesto novej jadrovej elektrárne. Takže vo všeobecnosti e, poviem, že viem, že v tomto parlamente máme poslancov, ktorí nesúhlasia s nezávislosťou Kosova, ale ja vás všetkých vyzývam, aby ste zvážili to, že táto krajina je súčasťou európskej politiky rozširovania, e, súčasťou solúnskeho procesu, a treba len sa snažiť sledovať, ako možno zlepšovať situáciu občanov v krajine, ich blahobyt. A dúfam, že dostanem veľkú podporu z vašej strany, pokiaľ ide o kompromisy, ktoré sme dosiahli. Pretože ako som bola povedala, e, naprieč skupinami došlo k veľmi dobrej spolupráci. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ešte predtým, než dám uh, slovo uh, štyrom kolegom, ktorí požiadali o slovo, chcela by som, chcel by som privítať uh, ministra pre životné prostredie a plánovanie Kosova, pána Bardana Uh, Ste tu? Áno. Dobre, takže prvý na zozname rečníkov je kolega Poselt. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcel poďakovať pani kolegyni Lunáček aj pogratulovať, lebo skutočne ste vypracovali veľmi vyváženú správu a vlastne ja som si povedal, že táto správa nemusí byť absolútne upravená, no ale vidíme, že napriek tomu je tu vyše 200 pozmeňujúcich návrhov, vrátane pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil ja a ktoré predložila aj samotná kolegyňa Lunáček. To, sú, to patrí medzi tajomstvá tejto inštitúcie, prečo to tak je, ale v podstate by bolo možné hlasovať o tej správe tak, ako to je. Teraz máme 209 pozmeňujúcich návrhov a som veľmi rád, že sme mali výbornú spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami v rámci nášho parlamentu a takto sa nám podarilo vypracovať kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne vedú k tomu, že ten významný počet pozmeňujúcich návrhov je úplne zbytočný. Dovolte, aby som sa zameral na pár vecí a aby som sa pokúsil trošku tak politicky nejako vysvetliť alebo zhrnúť tie pozmeňujúce návrhy. Chcel by som povedať, že tých návrhov je veľmi veľa. Je tu veľmi veľa takých, ktoré sa snažia e, riešiť otázku e, štatútu Kosova. Chcel by som povedať, že táto inštitúcia troštvrtinovou väčšinou hlasovala za nezávislosť. Táto inštitúcia troštvrtinovou väčšinou povedala, že si nežela, aby sa opätovne otvárala otázka štatusu. A chcel by som povedať, že po každý krát, keď sa zaoberáme otázkou Kosova, vidíme tu neustále tie isté návrhy, ktoré sa týkajú buď štatusu, alebo kde ide no, o používanie jednotlivých jazykov a je tu snaha o tomto hlasovať. A chcel by som povedať, že je to už trošku otravné. Ja samozrejme chápem, že máme 5 členských štátov z celkov 27, ktoré majú osobitné stanovisko, ale musíme si uvedomiť, že 22 členských štátov definitívne vyriešil otázku štatusu a prostredníctvom ich postoja. Je tu vlastne veľký počet členských štátov OSN, ktoré sú toho istého názoru. Takže celkovo by som chcel povedať, že nedáva to zmysel, je to úplne zbytočné, aby sa neustále otvárala táto otázka. A preto by som chcel povedať otvorene. Samozrejme, že chápem, že keď je tu istá menšina, ktorá má iný názor, ale táto menšina predsa nemôže požadovať to, aby väčšina členských štátov sa riadila podľa názoru menšiny a preto v tomto texte ani nespomíname, že by sme požadovali od týchto piatich členských štátov, aby Kosovo uznali, ale iba ich prosíme alebo na nich apelujeme s dvorlou formou keďže by to e, podporilo vlastne rozhodnosť Európskej únie a uľahčilo by to pôsobenie Eulexu. Myslím si, že je trošku smutné, že ide o takú jednoduchú otázku a už toľko rokov sa nepodarilo dosiahnuť zhodu. Je to istý nedostatok zahraničnej politiky, jednoducho musíme to ale akceptovať, že to tak je v e, zmysle medzinárodného práva, je to v kompetencii členských štátov. Poprosím iba to, aby sa akceptovalo to, čo povedala väčšina e, tejto inštitúcie, čo povedala väčšina členských štátov k otázke postavenia Kosova, aby sa už táto neotváralo. To isté sa týka aj otázky rozdelenia Kosova. Neustále sa to opakuje a chcel by som vám povedať, že ako niekto, kto podľa môjho názoru dobre pozná ten región, chcel by som varovať pred takýmito diskusiami. Väčšina ľudí si vlastne neuvedomuje, aké by to malo dopady. Lebo vlastne vtedy by sa poprvýkrát e, my sme sa odklonili od toho princípu, že by sme tu mali ako základ e, tie pôvodné slovanské hranice a vystávala by to otázka, čo potom s Albáncami v e, Srbsku, tam by sa museli tiež meniť hranice. Potom čo s Macedónskom, tam by sa museli tiež meniť hranice. No a potom sú tam určité ďalšie regióny v Bosne, kde by to bolo problematické. Chcel by som varovať pred tým, aby sme otvárali túto zložitú otázku. Preto chcem poprosiť, aby ste nepodporovali žiadne myšlienky, ktoré sa týkajú delenia. Roz, ďalší rozhodujúci bod je EULEX. EULEX je najväčšia misia, akú kedy e, pripravila Európska únia v zahraničí. Sú tu veľké očakávania, veľké nároky. EULEX vykonal dobrú prácu, ale musíme povedať, že sklamal mnohé, mnohé očakávania. My ako parlament skutočne musíme aj kriticky hodnotiť EULEX. EULEX musí e, efektívne pôsobiť na celom území Kosova a rozhodujúcou úlohou Európskeho parlamentu je podporovať tento princíp. Musíme si uvedomiť predsa, že tu zohrávame určitú úlohu ako rozpočtový orgán. Potom sú tu ďalšie veci, ktoré sú dôležité. Jedna, jeden, jedna vec je dialog o vízach. Nie je predsa možné, že na to vedie oslobozovaciu vojnu a potom vlastne tí ľudia sú uzavretí do určitej rezervácie v krajine, ktorá bola oslobodená, zatiaľ čo všetky ostatné susedné štáty jednoducho e, majú, ne, už nemajú vízovú povinnosť. Ako je možné zabezpečiť to, aby sa táto mladá krajina orientovala proeurópsky, keď sú uzavretí na svojom území, takže e, vízová liberalizácia je veľmi dôležitá. A to, čo sa ešte nespomenulo a čo je dôležité, je obchodná dohoda, Obyvateľstvo tejto krajiny je veľmi mladé a toto obyvateľstvo potrebuje predovšetkým pracovné miesta. Bez práce nebude stabilita, preto potrebujeme mať obchodnú dohodu s Európskou úniu, potrebujeme právnu istotu, potrebujeme mať podporu malých a stredných podnikov a preto musíme podporovať alternatívne zdroje energii. Tu plne súhlasím s kolegyňou Lunáček. To je niečo, čo podľa môjho názoru má skutočne veľký potenciál do budúcnosti. Na záver by som chcel povedať, že čo sa týka otázky menšín v krajine, sú podľa mňa výborne poriešené na základe plána Achtisáriho a malo by sa e, zobrať na vedomie, že tých 6% Srbov, ktorí žijú v Kosove, tak dalo by sa povedať, že E, mnohí z nich, pre všetkým na juhu, sa integrovali v tomto štáte a dalo by sa povedať, že je to skutočne malá menšina, možno menej ako tretina, ktorí žijú pre všetkým na severe a oni spôsobujú určité problémy a prostredníctvom tých spomínaných paralelných štruktúr. Preto e, spolková kancelárka nemecká, ako aj francúzsky minister zahraničných vecí povedal, že tieto paralelné štruktúry musia zmiznúť a ak nezmiznú, tak chcel by som to vyjadriť otvorene, tak nebude tu ani postavenie kandidátskeho štátu pre Srbsko, ktorý v princípe podporujem, ale myslím si, že je to tak, že Kosovo jednoducho musí odbúrať paralelné štruktúry. Ďakujem. Thank you. Second shadow Ďakujem. Druhý tieňový spravodajca, pán eh, Paseri, máte slovo. Presidente. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručnejšie ako kolega. A ja chcem poďakovať eh, pani poslankyni Lunáček aj všetkým tieňovým spravodajcom, eh, s ktorými sme viedli veľmi plodnú spoluprácu a viedlo to k rôznym kompromisom. My sme kompromisy podporili a podľa nás sú vyvážené. Okrem týchto kompromisov boli potom predložené niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré sa snažia pozmeniť isté problémy. Podľa mňa je to veľmi dôležité. Napríklad potrebujeme posilniť právny štát a súdny systém volebné systémy musia byť transparentnejšie a musia byť v súlade s medzinárodnými štandardami. Ďalej musíme zabezpečiť efektívnu spoluprácu medzi jednotlivými ministerstvami a takisto eh, lepšie podporiť technickú stránku spolupráce. Potom je tu zásadný bod a to eh, vyvážiť niektoré štruktúrálne nedostatky nedostatky, napríklad nedostatočná vonkajšia kontrola. A ďalej aj eh, je treba posilniť plánovanie zmien, ktoré sú podľa mňa dôležité. V každom prípade chcem znova poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu, lebo vieme, že na túto otázku sa ťažko hľadá riešenie, ale pracovala dobre a eh, musíme jednotne pristupovať k tejto správe. Ďakujem. Ďakujem, pán Káči. E, ďakujem, pán predseda, za slovo. Vážení kolegovia, na úvod by som chcel e, zablahoželať pani spravodajkyni Ulrike Lunáček, ktorá nie je len veľkonačenkyňou, ale je eh, veľmi aktívna a podporuje ehm, prípad Kosova a posúva veci dopredu. Takže chceme poďakovať za tieto eh, snahy. Chcem zdôrazniť, že je dôležité, že sa začal dialog o vízach minulý týždeň. Je to prakticky otázka, ale aj emotívna otázka. Toto je začiatok procesu, ktorý eh, spôsobí, že e, Kosovania budú mať rovnakú hodnotu ako ostatní občania z tretich krajín. Toto by som chcel zdôrazniť a chcel by som zablahoželať Európskej komisii, že začali s týmto dialogom. Na druhej strane musím povedať, že nedávne udalosti v Kosove najmä demonstrácie, ktoré organizoval Aldin Kurtian a e, jeho strana. Toto bolo nepríjemné prekvapenie. Je to neuveriteľné. My sme mesiace presvedčovali e, Belehrad, aby povolil voľný pohyb osôb, aby e, zabudol na svoje hádky s Kosovom a potom sa niečo takéto stane na strane Kosova. Toto naozaj poukazuje na to, že populistický prístup je veľmi nebezpečný. Ja si myslím, že e, verejnosť Kosove e, sa e, musí s týmto seriózne popasovať. Toto naozaj stavia Kosovo do ťažkého položenia a potom by sme mali aj menej pochopenia pre potrieb pre potreby ľudí z Kosova. Takisto chcem spomenúť a zablahoželať za nedávne pozitívne udalosti a vyhlásenia pani Edity Tachíry, ktorá povedala, že boli dosiahnut, bol dosiahnutý pokrok ohľadom hlavných tém, a teda o tom, že sa Kosovo stane súčasťou hlavných medzinárodných fór. Ehm, je to výborný návrh, čiže Kosovo bude mať ehm, štatút právoplatného člena a dúfam, že e, Belehrad e, dá pozitívnu odpoveď. Čiže toto vytvorí lepšiu atmosféru a lepšiu možnosť pre e, vzájomnú koordináciu a spoluprácu. A nie len tieto dve krajiny, ale všetky krajiny, hlavne tie krajiny, ktoré ešte neuznali Kosovo, to privedie do lepšej situácii. A potom mám ešte jednu otázku. Myslím si, že veľmi skoro tu budeme mať jedného z menovaných vedúcich pre Kosovo a možno toto bude dobrá príležitosť, aby sme pokračovali v našich diskusiách o Kosove. E, uvidíme. E, ja som počul, že sa to na nejaký čas odloží, ale je dôležité, aby sme mali nového menovaného vedúceho delegácie e, čo najskôr a dúfam, že sa to stane, lebo to bude v prospech Kosova a v, a v prospech stabilizácie Západného Balkánu. Ďakujem. Ďakujem. Posledný tieňový spravodajca, pán Tanok. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem, e, blahoželám k tomu, že e, vás znova zvolili. E, my podporujeme túto správu a želáme prosperitu a mier Kosovu a takisto aj západnému Balkánu. Integrácia um, je dôležitá pre tento región a takisto je dôležitý právny štát, e, slobodné médiá a tak ďalej. Ak e, toto všetko nebude prítomné, tak to ohrozí stabilizáciu Eh, my sme tu už hovorili o problémoch, ktoré existujú na obidvoch stranách. Priority musia byť na strane Eulexu, boj proti korupcii a podpora ekonomického rastu, ktorý vytvorí zamestnanosť a podporí nezávislosť Kosova. Eh, takisto chceme podporiť baronku Aštonovú a dialog, ktorý bude zameraný na praktické opatrenia, koexistencia a e, prosperita na všetkých stranách. E, ve, mám veľký rešpekt pre to, čo povedal kolega Poselt, ale e, mal, malá menšina Srbov je za tieto štruktúry. Uh, realita je taká, že väčšina Srbov, ktorých som stretol, ťažko príjmajú tú jurisdikciu z Prístiny. Takže je dôležitý dialog. A nie je možné, že vstúpia do EÚ v krátkom čase alebo do NATO. Do NATO. Kosovo, e, Čína. Neviem, ako by sme mohli zmeniť e, názor. Musíme byť pragmatickí a realistickí v našom prístupe. Ináč e, to bude veľmi drahé pre daňových poplatníkov Európy. Pán Kukan, predseda delegácie. Much, Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že príjmeme dobrú, dobré uznesenie, ktoré sa eh, zameria na pokrok Kosova. Ten návrh, ktorý máme pred sebou, je dobrou zárukou a oceňujem snahy spravodajcov, ktorí k tomu prispeli. Mám pár pripomienok. Čo sa týka dialogu o vízach. E, z dialog e, bude dôležitým procesom a testom pre Kosovo. Mali by sme byť pragmatickí v rámci tohto procesu, ako sme to už urobili aj v prípade iných krajín tohto regiónu. Uvedomil som si, že správa E, nehovorí o srbskom referende. E, myslím si, že by sme mali zaujať pozíciu k tejto téme, pretože to komplikuje situáciu e, v tejto časti Kosova. A som rád, že politici v Srbsku nepodporujú tento krok a postupne sa stiahli, teda už nepodporujú tieto inštitúcie. Mm, misia EULEX. malo by to byť zhodnotené na základe dosiahnutých výsledkov. Mali by sme byť informovaní o plánoch reštrukturalizácie misie. Myslím si, že by sme toto mali stále pozorne sledovať. E, čo sa týka otázky energie, treba zvážiť potrebu zvýšenia um, dopytu po energii. V budúcich rokoch sa to bude len zvyšovať. Je dôležité zhodnotiť rizika ekologické aj zdravotné, ktoré vyplývajú z jadrových elektrární. Toto hovorím preto, lebo uh, sa zdá, že nové zdroje energie um, teda o, nehovorí sa o nich dosť a um, nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť. No a um, posledná demonstrácia, uh, hovorilo sa tu o reciprocite obchodu so Srbskom. Existuje predsa legitímne právo na organizáciu demonstrácií, ale myslím si, že všetky legislatívne opatrenia a pravidlá by mali byť rešpektované, aby sa situácia ešte viac nekomplikovala. Ďakujem. Ďakujem. Potom tu máme ešte ďalších piatich rečníkov a chcem vás poprosiť, aby ste skrátili vaše príspevky na dve minúty. Pán, pán Munic? Ďakujem, pán predseda. Ehm, e, chcem poďakovať za tieto kompromisné e, návrhy. Chcela by som sa podeliť s vami o niekoľko poznámok. V EÚ nemáme konštruktívny prístup je veľmi rôznorodý a to komplikuje situáciu a preto sa konali stretnutia na vysokej úrovni medzi EÚ a Balkánom. Prvá, prvé stretnutie sa konalo počas španielského predsedníctva v roku 2010. Potom v OSN sa jednomyselne prijalo rozhodnutie v roku 2010. Bolo to Srbsko a EÚ, čiže vyslovili sa za dialog, za uznesenie je dôležité zdôrazňovať to, čo nás spája. Je to dôležité pre Kosovo. Treba pracovať a bojovať proti organizovanému zločinu. A preto by som chcela vysloviť ešte pár komentárov. komentárov. Pozmeňovací návrh 2. Ide tu o štatút. Ehm, hovoríme tu o uznesení OSN. Je dôležité, aby, keď hovoríme o Kosove, o Kosove, aby sme ehm, nespochybňovali tento štatút. V kompromise číslo 1 e, sa žiada, aby tie členské štáty, ktoré ešte neuznali Kosovo, aby ho uznali. A to prijali aj politické skupiny. Toto nie je otázka väčšiny proti menšine, ale je to otázka zvrchovanosti členských štátov. My sme nikdy neapelovali na menšinu, pretože tu medzinárodná komunita väčšinovo neuznáva Kosovo. Takisto by som chcela povedať, že treba uznať e, spoločné snahy, vyvinuté snahy, e, ktoré vyvinul prezident Tadič. E, treba odstrániť tie, um, tie blokované cesty 29. júla požiadal kosovských Srbov, a teda pán prezident požiadal kosovských Srbov, aby o tom diskutovali. Treba hovoriť o deklaráciách a nie o deklarácii. Uh, prezident Tadič a Srbsko uh, vlastne vyhlásilo viacero deklarácií a viacero víziev k pokoju. Ešte raz chcem poďakovať fiktívnym spravodajcom. Pán predseda, pán Peterle, nech sa páči. Joči, ja som hvaležen poručovalky za profesionálno... Ďakujem, um, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcom za profesionálne odvedenú prácu a chcem im zablahoželať za ich prácu. Myslím si, že každý vidí, že sa veci posúvajú vpred Um, včera sa konalo v Chorvátsku referendum, dve tretiny voličov sa vyslovilo za vstup do EÚ a je to um, veľmi dobrá perspektíva. Môžeme ponúknuť túto európsku perspektívu ďalším ašpirujúcim krajinám na západnom Balkáne. Myslím si, že kompromisy by mali byť prijaté hlavne keď hovoríme o uvoľnení vízového režimu. Toto sa dotýka konkrétne ľudí. Takisto som vďačný za to, že počiarkneme európsku perspektívu pre Kosovo. Nebudem spomínať ďalšie argumenty, pretože to už spomenuli ostatní, ale predsa len niečo by som chcel povedať na záver. Spravodajca spomenul 9 e, stretnutí v rámci dialogu, potom existujú ďalšie dokumenty a treba stanoviť presné číslo tých stretnutí. E, pani Gomez, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako aj ostatní chcem e, poďakovať pani Lunaček a tieňových spravodajcov, ktorí e, s ňou spolupracovali a vypracovali túto správu. Toto je veľmi e, dobrá správa, veľmi e, obširná a ambiciozná. Problém je, že toto je e, veľmi praktický prístup a musíme jasne stanoviť, kde chceme vidieť pokrok v Kosove a toto treba čítať spolu s právou o Srbsku, ktorá sa práve pripravuje. A musíme vyslať veľmi správne posolstvo do tohto regiónu a hlavným aktérom. Rada by som bola, keby sme nejaký čas popracovali na o, ekonomickej oblasti. Mám pocit, že nemôžeme očakávať, že budeme bojovať proti korupcii a paralelnej ekonomike. A sú tu rôzne otázky ohľadom malých stredných podnikov. Nie je to možné, ak EÚ nebude mať proaktívnejšiu úlohu v pomoci Kosove a oni musia využiť lepšie svoje zdroje, napríklad energia alebo poľnohospodárstvo. Videla som, keď som navštívila Kosovo, že toto by mohla byť krajina, ktorá bude dodávať energiu a nie ju príjmať. A myslím si, že EÚ by tu mohla zohrať dôležitú úlohu, ale nerobí to. Uh, Niektoré záväzky e, na ekonomickom poli neboli dosiahnuté, ale mohli by sme vysvetliť, prečo naďalej stále zostávame v tejto pôvodnej začiatočnej fáze zlepšovania kosovskej ekonomiky. E, čiže e, možno po menovaní vedúceho delegácie EÚ by sme mohli naznačiť, aká akú úlohu bude mať EÚ, akú úlohu zohraj, zohraj, zohrá v ekonomickom rozvoji Kosova. Ďakujem. Ďakujem e, pani Džanaku. Ďakujem, pán predseda. Vypočula som si komentáre všetkých kolegov. E, neexistujú pochybnosti, existujú um, isté prie, existuje tu istá priepasť. 5 krajín ešte Kosovo neuznalo a nevidia dôvody, prečo by ho mali uznať. Čiže ja by som chcela povedať, aký je pozitívny prvok začal sa dialog, začal sa dialog medzi dvoma stranami, pretože bez tejto bez tohto demokratického postupu nemožno urobiť nejaký zásah zvonka musíme eh, si pripomenúť to, čo sa stalo počas volieb. Eh, aj kvôli tomu, aby sa to neopakovalo, aby sme znova nastolili demokratické postupy. Eh, počas jednotlivých volebných turné naozaj som si neistá, či tá situácia je taká úžasná, ako bola opísaná. Podľa mňa tá situácia v teréne je ešte horšia, ako sme si vypočuli. Tá vnútorná situácia nezodpovedá tomu, čo nás zaujíma a čo by sme si tu chceli predstaviť. Výkonná komisia musí zasahovať priamejšie, hlavne čo sa týka ľudských práv. To je prvorada. Ďakujem. Posledný rečník, e, pán Fajon. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni za výbornú spoluprácu a za to, že sa tak vložila do pomoci e, Kosova na ceste k európskej integrácii. Chcem e, vás upozorniť ohľadom tých protestov, ktoré boli organizované e, istým hnutím tieto udalosti neprispievajú k ďalšímu pozitívnemu dialogu so Srbskom. Máme tu však ďalšiu pozitívnu správu a to, že dialog o uvoľnení vízového režimu sa začal. A som veľmi rada, že máme túto novinku, toto je veľmi pozitívny krok ale e, bude to aj istý test dospelosti pre Kosovo. Je to naozaj veľmi náročný proces. Kosovo bude musieť splniť mnoho kritérií, najmä v oblasti organizovaného zločinu a korupcie. Budú si musieť zorganizovať ich manažment hraníc, ďalej dokumenty, doklady. Toto bude naozaj dlhý proces, ale Kosovo musí cestou prejsť. Občania z tejto krajiny musia mať rovnaké možnosti ako iní ľudia z tohto regiónu a nemôžu zostať v izolácii. Takisto by som chcela hovoriť o niektorých kritickejších bodoch ehm, a o fungovaní Eulexu v Kosove. Vítam niektoré kompromisné návrhy eh, v tomto smere a takisto privítam menovanie vedúceho delegácie EÚ. Uh, 31. januára sa stretne s eh, našim ministrom, ktorý sa s ním bude eh, rozprávať Náš minister je veľmi naklonený e, európskemu rozširovaniu, čiže e, budú pracovať na to, aby sa premostili priepasti medzi tými štátmi, ktoré Kosovo ešte neuznali. Takisto by som chcela um, vysloviť isté komentáre k mediálnemu prostrediu v Kosove. Balkán bol často kritizovaný za situáciu ohľadom mediálneho prostredia a vítam tie kompromisné návrhy, ktoré podporujú zavedenie medzinárodných štandardov nezávislosti a plurality médií. Podľa mňa sú slobodné, a, slobodné médiá zásadou demokracie. Ako sovo toto musí zohľadniť. Ďakujem. Nech sa páči, pán predseda Búzek. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že som znova tu medzi vami, kolegovia, na tomto stretnutí ktorý, na výbore, ktorý je veľmi dôležitý. Je to veľmi dôležitá téma. Ja som západný Balkán navštívil pred dvoma mesiacmi a chcem poďakovať pani, Lunač, pani Lunaček z našej spravodajkyni za naozaj veľmi dobrú správu. súhlasíme v, vo väčšine bodov, ale máme jednu vec, ktorá nás delí a to je uznanie Kosova. Ale inak máme eh, podobné názory, čiže budovanie demokracie, slobodné médiá a tak ďalej. Ale ja by som chcel zdôrazniť jednu vec. Najdôležitejší problém alebo prekážka eh, v reformách záleží o záleží od bilaterálnych vzťahov medzi Kosovom a Srbskom. Na druhej strane všetky tieto dosiahnuté pokroky a mm, teda prístup, ktorý schvalujeme k ohľadom Srbska, všetko to vlastne závisí od vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. Čiže našou povinnosťou dnes je posilniť spoluprácu medzi Kosovom a Srbskom. Toto je veľmi dôležité, pretože e, z tohto regiónu nemôžeme odísť bez lepšej spolupráce. Je to veľmi dôležitá úloha. A naozaj môžeme pomôcť obidvom krajinám a takisto aj západnému Balkánu, ktorý, sme predsa veľkým mediátorom a vieme hovoriť o tých najdôležitejších témach, ktoré existujú medzi týmito dvoma krajinami. Ďakujem a ešte raz ďakujem za túto správu. Naozaj posledný rečník, pán... Ďakujem, pán predseda. Eh, ja by som raz nadviazal na to, čo povedal uh, pán predseda Búzek ohľadom uh, Srbska. Najmä uh, tá srbská menšina v kontexte Kosova, pretože uh, ja podporujem tú integráciu. To, uh, srbská minorita menšina musí byť integrovaná do Kosova. Musia byť vytvorené politické, ekonomické štruktúry, ale musíme mm, dať pozor na to, aby to neohrozilo celý proces. Srbská menšina v Kosove mala privilegovaný status e, v minulosti e, ešte predtým, než sa Kosovo dostalo do juhoslavského štátu. E, strátili veľa z týchto privilegií a toto si vyžaduje aj istý stupeň veľkorysého prístupu. Eh, táto integrácia sa musí odohrať v dvoch um, obdobiach. Uh, hovorili sme tu o demonstráciách uh, a to naozaj nepomáha um, bezpečnosti uh, srbskej menšiny. Ďakujem. Pani Lunáček, máte slovo, aby ste to uzavrali. Ďakujem Pokúsim sa odpovedať na niektoré konkrétne požiadavky kolegov. Najprv by som chcela poďakovať tým, ktorí mi blahoželali a takisto ďakujem aj za spoluprácu. Ja by som chcela vysvetliť niektoré aspekty. Pán Peterle, vy ste povedali, že nie je jasné, koľko stretnutí bude počas uh, dialogu a minulý týždeň to bolo 9. Takže ďakujem za to, že ste si to presne prečítali. Pani Gomez, vy ste hovorili o tom, že EÚ musí viac podporovať Kosovo v ekonomických oblastiach. A som rada, že to tu mám a že to má aj veľkú podporu v parlamentu. Ide tu o obchodnú dohodu medzi EÚ a Kosovom, pretože to bude znamenať, že existujú oficiálne vzťahy. Čiže všet, Takže všetky, všetky 27 štátov je za. E, pani Muniz, vy ste hovorili o dvoch aspektoch. Váš pozmeňovací návrh 2. Podľa mňa je jasné, že um, my tu máme väčšinové rozhodnutia a to si nemôžeme dovoliť, to nie je možnosť. Ale potom to druhé riešenie bez e, újmy mm, alebo bez dotknutia štatútu, tak toto je možné. My sme tu o tom hovorili a dúfam, že to Srby príjmu v dialogu. Čiže toto je druhá časť v kompromise číslo 4. Ďalej, kompromis číslo 6. Vítame vyhlásenie pre srbského prezidenta uh, ohľadom prístupu um, on vydal iba teda jedno vyhlásenie, takže bude to v jednotnom čísle. Potom sú tu ďalšie aspekty. Vypočula som si od mnohých kolegov uh, istú kritiku Eulexu. Viete, že prebieha teraz hodnotiaci proces a je tu možno taká jedna myšlienka, je, že si vypočujeme ľudí z Eulexu, aby sme zistili, čo by sme mohli zlepšiť v budúcnosti. Možno vypočutie tu v parlamente by bolo možné, takže toto navrhujem. Pod potom sme tu hovorili o ministrovi zahraničných vecí Slovenska, ktorý je vymenovaný, Slovenska, ktorý je vymenovaný pani Baronkou Aštonovou e, za vedúceho úradu pre Kosovo. E, minule sme sa tu stretli v Bruseli a myslím si, že toto bola naozaj dobrá voľba a že začne čo najskôr, pretože je tu sa zložitá situácia v Slovensku. E, Európska únia e, by mala mať, a EULEX by mal mať špecifické poslanie. Ďalej, potom je tu e, tá téma demonstrácií. Ja sama som mala kritický prístup k tomu, aby sa konali. Podľa mňa to nebolo dobré rozhodnutie, ale myslím si, že to, ako kosovská policia konala, čiže slzný plyn a tak ďalej. Myslím si, že to bolo príliš, to bol exces e, v použití síly. A včera sa demonstrácia konala bez incidentov a myslím si, že sa v budúcnosti z toho poučia. Ak toto situácia bude Ehm, ak táto situácia bude pokračovať, tak musím naformulovať pozmeňovací návrh na plenárku, ale toto naozaj nepomáha situácii, pretože to nepomáha ani Kosovu, ani sebom. Takže myslím si, že to boli tie hlavné aspekty, o ktorých som chcela hovoriť. A nakoniec chcem poďakovať sekretariátu za podporu, ktorý, ktorú som dostala. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Be... Chcel by som vám pripomenúť, že hlasovania sú skutočne zajtra ráno o 9. Takže poprosím vás, aby ste si zobrali hlasovacie karty. It's a credit for democracy. <laughs> Without, uh, without uh, wasting too much time, let's go to, let's move to the... Takže, aby sme nemrhali veľa času, dostaneme postupne k ďalšiemu bodu, čo je uznesenie o hodnotiacej správe týkajúcej sa bývalej Jugoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2011. A teraz by som začal tým, že by som vyzval Richarda Hojta, ktorý je spravodajcom, aby eh, vystúpil. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Prostredníctvom výmeny názorov samozrejme sme sa trošku omeškali a chcel by som poprosiť sekretariat, aby sme si trošku upravili dnes program po obede, lebo toto je veľmi dôležitá otázka. Musím povedať, že ako nový spravodajca v tejto oblasti si uvedom, aké je dôležité viesť diskusie a Chcem sa poďakovať za túto možnosť. Čo sa týka samotnej správy, dovolte, aby som veľmi stručne zopakoval princípy, ako som postupoval v súvislosti s pozmeňujúcim návrhmi, ktoré boli vypracované. Takže ja si želám, aby ten text sa vyvíjal takým smerom, a pevne verím, že to podporíte, že snažím sa pozitívne staviť, postaviť k tomu, že je veľmi dôležité, aby sa začali čo najskôr prístupové rokovania. Minulý rok vlastne parlament prijal svoje stanovisko, dôležité je na ňom popracovať tento rok a ak nastane nejaké omeškanie, je nutné samozrejme o tom diskutovať. Takže ak nastane nejaká potreba na pozbudenie, tak je dôležité to zabezpečiť. To znamená, že je dôležité, aby to bolo formované veľmi pozitívne. To sa týka aj podobných, podobných eh, vecí, ktoré sa týkajú Svetovej banky, Transparency International a tak ďalej. dôležité sa vyjadriť pozitívne aj takým veciam, ako bol, boli majstrovstvá v basketbale. Dôležité je vyslať pozitívne signály smerom k obyvateľstvu krajiny, ktorí sa chcú stať súčasťou európskej rodiny. Je dôležité, aby takéto posolstva vnímali a dostávali sa k občanom tejto krajiny. Je dôležité mať určitú politickú straté stratégiu. Potom tu máme odsek 1, kde je uvedené veľmi jasne, že chceme, aby sa otvorili prístupové rokovania a Takže tu máme nový odsek 1a, musíme zabezpečiť podporu a keď sme vyslali takéto pozbudujúce posolstvá, myslím si, že je tu určitý priestor aj príležitosť, aby tieto posolstvá boli vypočuté. Zároveň musíme povedať aj kritické veci, ktoré sa týkajú reforiem, ktoré je nutné vykonať v tejto krajine. A sú tam veľmi zložité veci. Tu ide napríklad o slobodu médií, kde ide napríklad o dôležité kroky, ktoré sa týkajú decentralizácie boja proti diskrimin- diskriminácii, potom ide tu o občianskú spoločnosť, ktorá je kontrolovaná tajnými službami a tak ďalej. To sú všetko veľmi zložité informácie posolstva. Ak sa nám to podarí prepojiť zároveň signálmi pozbudenia, pevne verím, že to bude vnímané a že sa na tom popracuje. Ja by som chcel dosiahnuť vyváženú správu, ktorá je konštruktívna, objektívna a preto podpory, reformný proces v tejto krajine. Ja chápem, že mnohé otázky sú veľmi citlivé pre viacerých kolegov a pevne verím, že v rámci rozpravy sa zhodneme na tom, že ja som sa snažil tieto veci eh, formulovať tak, aby boli čo najviac pozbudzujúce. Tu môžem povedať na adresu pána Kovačeva, že áno, takto sa snažím postupovať. Je tu snaha dosiahnuť kompromisy, je tu 164 pozmeňujúcich návrhov, čo je menej ako bolo v minulosti. Pevne verím, že je to e, náznakom, že tento môj text je vyvážený. Sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré podporujem, snažil som sa ich zapracovať do kompromisov a ja, sa chc- ja chcem zahrnúť čo najviac týchto návrhov, chcem byť konsenzuálny, chcem premostovať jednotlivé návrhy a pevne verím, že vy poskytnete vašu podporu. Sú tu viaceré citlivé otázky a teraz by som ich chcel spomenúť. Napríklad je to odsek 10, kde je e, e, mechanizmus arbitrácie. Toto je pre niektorých dôležitá otázka. Ide o to, či vysoká predstaviteľka napomáha tej situácii. Potom tu ide o interpretáciu histórie. Toto je dôležité pre kolegu Kovačeva a Kirlova a ďalších bulharských kolegov. Potom tu bola pani Kopa, ktorá vypracovala spolu s greckými kolegami ďalšie návrhy. Ja by som chcel povedať nasledovné, že zoberme ten text, ktorý odsúhlasil náš parlament minulý rok Pozrieme si aj ústne pozmeňujúce návrhy. Skúsme sa toho držať. Nesnažme sa opätovne otvárať kompromisy o niektorých otázkach. Chápem, že vy chcete, aby niektoré záležitosti boli spravodlivo e, zastúpené v texte. Ja samozrejme to chápem, že chcete otvárať niektoré e, problémy. Je to v politickom záujme vás. A ja som sa snažil to zohľadniť a pevne verím, že sa držíme toho, čo bol dohodnuté minulý rok, že je to dobré vyvážený kompromis. A na hlasovacom zozname sú uvedené tie návrhy. Potom, čo sa týka e, otázky samotného názvu, to je vec, za ktorú nie sme my zodpovední. Zodpovednosť nie sú iní. Samozrejme, je nutné o tom hovoriť. Ako som už povedal, na výmene názorov a v rámci stretnutí s tenými spravodajcami a stretnutí s viacerými kolegami ja sa snažím tiež riešiť túto otázku, nesnažím sa to ignorovať, je tam špecifická časť, ktorá sa tým zaoberá, ale sú aj takí kolegovia, ktorí by chceli, aby to bolo e, takou širšou súčasťou regionálnych vzťahov. Samozrejme, možné sa tým aj takto zaoberať. Takže ja sa zaoberám aj otázkou názvu. Snažím sa to riešiť tak, e, že snažím sa, tak povedať, postupovať skromne, pokorne, nechcem to riešiť ako zelená skupina. Myslím si, že moja úloha ako spravodajcov Európskeho parlamentu a vlastne Európskej únie je e, poskytnúť určitú podporu, pozbudenie, samozrejme vysloviť aj kritické slova. Myslím si, že tento dokument to dobre odzrkadluje. A toto je veľmi kontroverzná vec, akým spôsobom budeme riešiť otázku názvu v samotnom texte. Je to kontroverzné, na medzinárodnej úrovne vieme, že tu máme e, správu, ktorú vypracovalo OSN v roku 1995 a, a tohoto sa týkali viaceré bilaterálne stretnutia a sú tu viacerí kolegovia, ktorí chcú e, toto riešiť, ale ja by som chcel na vás apelovať, aby sme, neboli, e, aby sme neprovokovali nikoho. E, myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že keď teda chceme hovoriť o tomto štáte, buď musíme hovoriť o Firom, alebo musíme hovoriť o Macedónsku. A bola snaha toto odstrániť z textu, preto radšej spomíname túto krajinu tak neutrálne ako táto krajina, tento štát, aby to nikomu neprekážalo. Titul samotnej správy uvádza názov FIROM, je to naša právna povinnosť to takto uviesť. A e, ja som sa snažil takto postupovať, bola tu vyslovená kritika, je tu určitý odsek, kde som sa snažil vyjadriť odporúčanie aby sme spomenuli termín macedónsky, čo sa týka, tuto ide o jazyk a kultúru. Ja som v rámci výmeny názorov povedal, že chcel by som takmer e, na 100% využiť ten kompromisný text, na ktorom sme sa dohodli v novembri. A toto e, samozrejme zohľadňuje to, že bola určitá negatívna reakcia v samotnej krajine, že v súvislosti s identitou, kultúrou a jazykom v tejto krajine sa nepoužil termín macedónsky. Snažíme sa byť konzistentní, ísť podľa medzinárodných dohôd a snažíme sa zohľadniť to, že samozrejme uvedomíme si, čo si ľudia želajú v tej krajine a samozrejme viem, že sú ľudia, ktorým sa to nebude páčiť, budú určite tu kolegyne, kolegovia, ktorí budú hlasovať proti. Ja som sa snažil navrhnúť túto vec nášmu výboru. Uvidíme, aká bude väčšina zajtra, ako je na plenárke. Čo ja by som nechcel, je tak povediať zviesť boj o každom odseku, aby sme boli proti sebe. Ja by som nechcel mať taký text, s ktorým nikto nebude spokojný a bude nekoherentný. Preto by som chcel povedať, že predtým, ako budeme zajtra, ako budeme hlasovať, tak eh, by sme mali takto postupovať. Potom je tu odsek 7, ktorý spomína eh, Medzinárodný e, súdny dvor a musíme si uvedomiť, že sú tu aj určité provokatívne aspekty podľa môjho názoru. Podľa rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvoru si musíme uvedomiť, že dôležité je postupovať neprovokatívne, ale grécké stanovisko je asi iné a ja by som chcel, aby sme boli disciplinovaní pri týchto otázkach. Preto ja som tam uviedol určité formulácie a ja by som chcel povedať, že je dôležité postupovať eh, konštruktívne, takto je možné povzbudzovať a snažiť sa dosiahnuť zmenu. A ja by som vás chcel poprosiť, aby ste toto zvážili a sa rozhodli, ako budete hlasovať. A teraz si môžeme prejsť v detailoch viaceré body. Čo sa týka kompromisu 1, chcem, aby to bolo jednoduché, jasné, transparentné, preto som tam zahnul návrh 1819, čo sa týka toho screeningu, predbežného screeningu. Ja chápem, že tam rozličné názory na výbore. A keď tu bol minister zahraničných vecí, tak bolo to myslím, že v tejto miestnosti, kde som ja požadoval, aby sa hľadali kreatívne riešenia, kde bolo možné dosiahnuť pokrok. Ja som nepovedal, že je to iba jedno, jedna možnosť, jedno riešenie. Dôležité mať kreatívne riešenia a je dôležité vlastne eh, využiť tieto možnosti. Preto ja som predložil takéto, ako som predložil, snažil som sa to zohľadniť. tom, čo sa týka pani Janaku a pána Salvakrosa, preto som takto vypracoval ten odsek, potom odsek 3. Tu ide o návrh pána Kačina. Tu ide o určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú úvodných ustanovení. Ja som sa snažil to isté tam e, e, uviezť, aj keď ja nepodporujem e, kolegu návrh 28, potom odsek 4 kolegyňa tu nemôže byť, pani Kopa, ale ja sa chcem poďakovať za odvedenú prácu. Ona prišla s myšlienkou, že by sme z tej vety vyčiarky legitímne ako legitímna frustrácia. Podľa môjho názoru by to bolo zložité, keby sa to nechal to, ako to bolo, snažil sa byť konštruktívny, hľadať kompromis a preto akceptujem ten návrh, ktorý ona vypracovala. Prípadne by tam bolo hlasovanie po častiach a ak bude želanie, môžeme to ešte nejako upraviť, teda to, tento formuláciu odtiaľ stiahnuť. Vidíme, aký bude konsenzus na výbore. Čo sa týka ďalších návrhov, ktoré sa týkajú e, odseku 5, ktoré sa týka samotnej delegácie. Toto je skôr vec pre pani Ashton. Ja som vedel, že to budeme musieť neskôr v rámci procesu upraviť v rámci výmeny názorov v decembri 20. a 21. sa stretli so šéfmi delegácií a možno bolo možné to pozitívne ovplyvniť. Boli tu viaceré návrhy, ktoré sa týkajú aktualizácie a potom je tu návrh EPP, ktorý v tejto oblasti podporujem. A bolo možné takto postupovať. Ja by som nechcel, aby v tom uznení boli také formulácie ako také nenávistné vystúpenia, nenávistné prejavy. Ja neverím, že ma v tomto podporíte. Teraz to, čo pán Salavrakos a pani Janaku eh, vypracovali. Ja plne súhlasím s tým, že je dôležité plne implementovať rozhodnutia OBSE, od IR. Dôležité držiavať medzinárodné štandardy. A pevne verím, že zelení pochopia moje obavy Takže hm, bolo nutné tu vykonať viaceré úpravy. No a potom tu bol ďalší kolega z EPP, snažil som, snažil som sa zahli, za, zahrnúť jeho návrhy viaceré, aj návrhy pána Šeplina, návrh 98, 112, čo sa týka návrhu EPP, ktoré sa týka nezávislosti súdnictva, návrhy 40, alebo potom veci, ktoré sa týkajú externých vzťahov alebo predstupových mechanizmov. Myslím si, že to mohlo skvalitniť môj text a ďakujem pekne kolegom, pánovi Kukanovi za tú kvalitu toho textu, ktorý vypracoval. Potom pán Kovačev to, čo vypracoval, veľmi citlivá otázka, je to veľmi dôležité. Myslím si, že dôležité je splniť štandardy a je nutné čo najskôr postupovať tie oblasti, ako sa tam uviedli, potom segregácia na etnickom základe, to, čo vidíme v odseku 52. Áno, to je veľmi zásadné. A viaceré formulácie by sa mali upraviť. Potom pán Kačín, segregácia, to je provokatívny termín v tejto krajine. Takže hovoríme radšej o tom, že chceme ukotiť separáciu, nehovoríme o segregácii a všetci vieme, čo tým chceme povedať. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a za vašu trpezlivosť. Thank you very much, but we still have, uh, you know, other... Uh... Máme tu ďalšie veci, ktoré treba diskutovať. A pritom 11 e, rečníkov k tejto... Á, 12. Vy už ste na zozname, pán Tánok, ale ešte pán Vigenin. Takže 12 rečníkov. Teraz nasledujú však e, tieňovi. Začneme pánom Kukanom. Prosím, snažte sa obmedziť. <clears throat> Ďakujem, budem sa tak snažiť. V prvom rade vďaka pánu Hawitovi za prípravu správy, za dobrú spoluprácu a zmysluplnú a podrobnú diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch. Našli sme si spoločnú reč pri kompromisoch a myslím si, že budú akceptovateľné naprieč všetkými politickými skupinami, čo však, priznajme si, nebude ľahké a možné, je to téma zložitá ku ktorej konsenzus takto ťažko dosiahneme. Pokiaľ ide o diskusiu o správ, zaujal som pozíciu uznania postupu, pokroku, ktorý za posledný rok urobila Republika Firom. A takisto podporujem názor, že v mnohých oblastiach európskej agendy orgány e, vo firom potrebujú e, vyvinúť vyššiu snahu. Vyzdvihnem osobitne niektoré témy. Otázka začatia rokovaní, tu súhlasím so spravodajcom, že napriek prebiehajúcej rozprave k hlavným otázkam rada by mala nasledovať rady komisie a začať rokovania. V tomto prípade je veľká priepasť medzi pridelením štatútu kandidáta a začaním rokovaní. Ja si myslím, že to by mohlo mať negatívny dopad na E, snahy krajiny o integráciu, ďalej vierohodnosť EÚ a širší kontext integračných procesov v regióne. Súčasne vnímam, že ne, ne, rokovania vedené OSN a súčasne zohľadnenie dobrých susedských vzťahov, to sú základné súťaži, súčasti integračných procesov. Ďalej potom základné výzvy pre krajinu. Zostávajú nimi oblasť spravodlivosti, boj proti korupcii, hlavne na vysokej úrovni, sloboda médií a práva menšín. Vo všetkých týchto oblastiach vnímam potrebu vystupňovania úsilia e, orgánov daných krajín. No a v neposlednej miere by som chcel zdôrazniť význam parlamentnej spolupráce a parlamentného dialógu. Kľúčová úloha parlamentu v politických rozprávach je nepopierateľná. Avšak, čo treba podčiarknúť, je potreba posilnenia politického dialogu s parlamentom aj s jednotlivými politickými e, blokmi v krajine. A tu ma teší, že parlamentný bojkot e, sa skončil. Chcem završiť slovami, že kompromisné e, návrhy zdá sa idú smerom k dobrej rovnováhe. Ďakujem. Pani Nikolaj teraz nasleduje. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poblahožať spravodajcovi hlavne za kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré sme spolu diskutovali. Je určite to veľmi relevantná správa. V danej situácii téma Macedónska je veľmi stále citlivá, ale chcela by som e, vypichnúť zo pár vecí. Treba pokračovať v otvorenosti pokiaľ ide o začatie e, prístupových rokovaní, je normálne, aby rada sledovala odporúčania komisie a tiež tohoto parlamentu. Otázka e, názvu NUŽ. Myslím si, že rozhodnutie Medzinárodného súdneho tribunálu treba rešpektovať a z toho sa budú odvíjať rokovania. I Grécko, i Macedónsko musia, musia čo najskôr začať rokovania. Ešte stále sú tu e, dve e, sporné otázky. A to je otázka v súdnictve a potom práva menšín a sloboda médií. A kompromisný návrh však dobre odzrkadľuje reálnu situáciu. Chcem tiež poukázať na menšinové práva. Podporujeme pozmenujúci návrh našeho bulharského kolegu. Treba rešpektovať e, menšinové práva. Je to totiž téma rozhodujúca pre celú oblasť, pretože celá oblasť má mnoho menšín a tento základný predpoklad pre pochopenie a mierovilovné e, súžitie v oblasti. Takisto si myslím, že situácia médií treba ju zohľadniť macedonské orgány, pretože transparentnosť vlastníctva a sloboda cien to je princípom demokracie. Thank you very much, Mr. Cornelissen. Mrs. Cornelissen, please. Thank you. Yeah. Pani Cornelis, nech sa páči. Mnohé už odznelo rada by som povedala čosi o slove legitímny e, v kompromise číslo 3. Macedonsko alebo firm, ako mnohí e, e, pred, e, e, radšej hovoria, má trojročné už odporúčanie, aby sa začalo vyjednanie. Plnia kritéria, ak sme ich zamietali tri roky, nie kvôli E, kritériám, ale kvôli e, bilaterálnom spore tak nemôžno hovoriť e, o, teraz v termínoch správny, nesprávny. Je to frustrácia legitímna. Táto bilaterálna otázka musí byť premyslená, musí sa nájsť dobré riešenie. Ale nerobme to v procese rozširovania. Nesnažme sa kontaminovať tento proces. Preto ma tiež tešilo, že sa tu e, zapojila myšlienka európskeho a smierčieho arbitrážneho arbitrážnej inštancie. Je tu mnoho bilaterálnych otázok. Aj Holandsko a Nemecko mali určité spory e, k svojim hraniciam. To by snáď mohlo pomôcť, pomôcť e, vyriešiť túto bilaterálnu otázku, aby táto nezatieňovala proces rozšírenia. Je osobitne dôležité, aby Acedónsko sa mohlo začať zameriavať na nevyhnutné reformy. Je tu veľa práce a tá sa dá realizovať v rámci tých kapitol. Všeobecne som spokojná však s e, kompromisnými návrhmi k slobode médií, diskriminácii, vzdelávaní. Všetko sa to tu primerane pomenováva. Dúfajme, že v budúci rok bude akýmsi prielomom a budeme môcť e, smysluplne začať. Ďakujeme. Pán Tanok. Chcem vám tiež poblahoželať k znovu zvoleniu, pán predseda predrečníčka má pravdu v tom, že frustrácia pre Macedoncov je legitímna, ako bolo povedané e, v nedávnom víťazstve na Medzinárodnom súdnom tribunáli nebola, nebolo Macedónsko nejak veľmi nadšené víťazstvom k tejto otázke názvu. Myslím si, že ten medzinárodný e, zmierčí e, súd, už je to precedens, ktorý by mohol byť aj pre mnohé medzinárodné zoskupenia, pretože aj naša Európska únia, ktorá sa vždy píšila e, rešpektovaním medzinárodných e, súdnych orgánov, e, každom prípade blahoželám pán Havitovi k dobrej rovnováhe medzi nárokmi tejto e, malej, malej e, zraniteľnej krajiny a inými požiadavkami medzinárodnej scény. Ďalej vás chcem upozorniť na e, macedonskú skupinu priateľov Macedónska, ktorej som bol od založenia členom v rozpore s odporúčaniami komisiami a potom, čo komis, eh, eh, kandiduje táto krajina už 7 rokov, možno povedať, že by sme nemali eh, pozastavovať ich tempo pri otváraní kapitol len kvôli bilaterálnom spore Skopie a Aten o názve. To je nepochopiteľné pre vonkajších, je to precedens aj pre budúcnosť. Bude Chorvátsko a EÚ potom snažiť sa blokovať pokrok Srbska kvôli starým problémom, bilaterálnym sporom a splácaním si starých účtov, takisto zabrzdenie ostatných krajín, Čierna hora a ich rokovania. Macedónsko má vnútorné napätia, e, sú tam určití extrémisti, ktorí chcú podkopať e, dlhodobú teritoriálnu súdržnosť krajiny na báze menšinových problémov. Takže myslím si, že by sa tu mohli otvoriť e, dobré e, dvere investíciám, dlhodobým e, perspektívam stability, pomoc NATO, EÚ, keby sa táto bilaterálna vec už vyriešila. Slovo má pán Šuntis, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci. Nuž, milí kolegovia. Musím povedať, že spravodajca v svojej správe i terajších poznámkach túto tému e, riešil e, veľmi opatrne, ešte viac opatrne než v minulosti, to musím uznať. Určite si uvedomuje e, ťažkosť situácie a vie, že je potrebné nadviazať na dialog, ak chceme dosť k výsledku. Naša skupina chce, aby firom, rovnako ako ďalšie, ďalšie krajiny, rovnako ako ďalšie krajiny Západného Balkánu vstúpilo do EÚ. To videli sme tu odkaz na metaforu e, alebo vlastne porovnanie s e, basketbalovým mužstvom. To je čosi, čo je symbolické a veľmi povzbudivé. Otázka znie, či ten, toto povzbudenie zohľadňuje aj skutočnú situáciu krajiny a či je e, v zmysle situácií, pretože táto téma, napríklad označenia, je, musí byť spojená aj s riešením. S vedením krajiny sme prednedávnom rokovali pán Mimič a ako i otázky e, byrokracie, e, spojenie s OSN, to všetko spolu zohľadniť. My nie sme e, vládna strana, ktorá by sa týmto v Grécku zaoberala. Myslíme si však, že by toto nemal byť trvalý problém E, medzi Gréckom a, a To nie je ten problém, je to problém medzinárodný. A to v rámci OSN e, musíme prerokovávať a vyriešiť iba tam. A budeme vychádzať e, z toho, že je to tiahly problém medzi Firom a, a Gréckom, tak nikdy nenájdeme riešenie. A nejde to len o otázku e, sim, e, historickú. Macedónsko to je názov regiónu v Grécku, čiže časť e, regiónu leží e, v Grécku a druhá časť na území Firomu. Takže to treba dobre aj preložiť v medzinárodných dokumentoch. Ak tu nedôjde k zhode, tak si myslím, že to celé sa nezavrší. Ale treba pod, prijať úsilie napríklad zo strany Európskeho parlamentu a Európskej únie. A to sa ukazuje aj v rámci toho diskusného procesu hľadania riešenia. Tento proces musíme podporovať. Všetky ďalšie procesy, už neviem, či tie ďalšie nám môžu pomôcť. Napríklad tu bolo povedané, že na to by sa malo zapojiť, už tu poviem, že tu mám pochybnosti o tom, že to by mohlo pomôcť riešeniu. To je skôr naopak kontraproduktívne. A preto si myslím, že by sme mali sa pokúsiť čo najrýchlejšie nájsť riešenie tohoto problému aj v zmysle e, národa, pretože tieto problémy existujú. Reformy, demokratické práva a tak ďalej. A tu aj správa kráča správnym smerom. A myslím si, že tieto body budeme môcť e, za našu stranu podporiť. Pokiaľ ide o správu o rozšírení, nuž tak tu máme nasledovné poznámky. Často tieto správy o pokroku ukazujú, aké politické smerovanie by malo nasledovať, aká hospodárska politika. Ide tu o otváranie trhov pre členské krajiny EÚ v prospech Eh, obchodníkov a špekulantov na, na bremeno a na záťaž obyvateľstva. To podporiť nemôžeme a sme opačného názoru. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Kovačev. A to na dve minúty. A to napriek tomu, že je podpredsedom tejto skupiny. Ďakujem. Eh, a, a, a blahoželám vám k vašemu znovu zvoleniu. rád by som pánu Havitovi blahoželal k jeho konštruktívnej pozície, k správe, k tejto veľmi citlivej e, téme o pokroku Macedónska, takisto jeho pripravenosť diskutovať o všetkých pozmenujúcich návrhoch. Macedónsko je na e, križovatke na jednej strane európska integrácia, kooperácia, na druhej strane etnické napätie, nacionalizmus a bohužiaľ stále e, otroctvo príslušenstvo k juhoslovanskej e, ideológii. Preto podporujem ich macedónskú integráciu a treba podporiť ich terajšie médiá a terajšiu elitu, politickú špičku a smerom e, k demokratickej reforme. Chceli by sme odčleniť bilaterálne vzťahy od európskej integrácie. Tá linka bohužiaľ stále to prepojenie existuje postup smerom k integrácii by mohol pomôcť prekonať zložitosti zdedené z minulosti. To sa môže udiať tak, že vybudujeme premostenia dôvery medzi týmito krajinami. Napríklad tak, že si vyznačíme spoločné historické udalosti. Európsky parlament viacerie, eh, viac, viac, viackrát eh, podporil historické, oslavu historických udalostí a ich ocenenie a jeden z kompromisov, ktorý dúfajme príjmu, hovorí o tom, že bohužiaľ nedochádza k pokroku pri e, vyplnení týchto odporúčaní. Dúfam, že naši macedonskí susedia dokážu prekonať dedičstvo minulosti a že pokročíme pri budovaní dobrých bud- susedských vzťahov. A preto som navrhol a dúfam, že tá, tento návrh bude prijatý smerom k rýchlejšiemu otváraniu všetkých e, e materiálov a do, dokumentov e, politických špičiek, ktoré sú nejak prepojené s pôvodnou juhoslovanskou tajnou policiou. A ve, teší ma, že pán Havid preukázal pochopenie a dúfam, že to bude aj prijaté. A tiež náznaky, že sloboda svedomia, a každého schopnosť vyjadriť si svoju vlastnú identitu, že to všetko má byť rešpektované, či ide o Bulharov, Albáncov. Každý by mal byť schopný slobodne vyjadrovať etnickú príslušnosť bez obav z negatívnych dopadov. Pokiaľ ide o e, pracovnoprávne vzťahy, pokiaľ ide o zmanipulované súdne e, procesy. Záverom snáď dodám, že odporúčania obsahujú v no- tejto novej správe o pokroku Macedónska, že tieto sa zvážia a posúdia aj e, zo strany macedónskych politikov, aby Macedónsko pokročilo v svojom integračnom snažení. Ďakujem. Ďakujem, pán tu predseda. Chcela by som poblahoželať pánu Havitovi za vyváženú správu. Môj predrečník už spomenul väčšinu mojich, mojich e, bodov. Začnem snáď slovami, že Bulharsko vždy podporovalo európsku integráciu Západného Balkánu, vrátanie Macedónska. Považujeme to za vážnu investíciu do stability, do nestabilného regiónu. Európa je priestorom tolerancie a, sprav- a pravdy. Rada by som zdôraznila ten aspekt pravdy. Európska integrácia pre nás bude nový nástroj pre Západný Balkán na vyriešenie určitých e, tém, ktoré sú v regióne otvorené. Podporujeme proces integrácie Macedónskej republiky e, do Európskej únie, ale súčasne chceme zdôrazniť, že by sa sa mali e, vyhnúť. E, e, mali by sme sa vyhnúť, vyhnúť nenávistným prejavom, to je relikt minulosti a nepatrí k dobrým susedským vzťahom. Ako krajina, ktorá má rokovala sloboda prejavu, sloboda médií, to všetko je základným predpokladom. Takisto otázky týka, keď sa minulosti, tak aby ľudia, ktorí viedli krajinu, viedú krajinu, by nemali mať kontroverzné prepojenia, ktoré sú v konflikte s národnými záujmami. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nuž, pokiaľ ide o zmením jazyk, budem hovoriť slovinsky. Pokiaľ... Bohužiaľ, problém s tlmočením. Budem hovoriť slovinsky, pretože to je určité vyjadrenie slovi, e, solidarity s touto ta, e, otázkou. Chcem pohovoriť o dvoch veciach. Faktom je, že ne, došlo k pokroku, pokiaľ ide o otázku mena a podlhý čas tomu tak nebolo. Belehrad a Priština, ktoré, sa, ktoré takmer e, vstúpili do vojny, tak pokročili v dialogu, že takmer riešia otázku mena a to umožní Kosovu zúčastniť sa medzinárodných stretnutí. Macedónsko a Grécko takú, takýto krok spraviť nevedia. A preto by som chcel vyzvať macedónskú stranu, aby vyvinuli viac snahy pri vytváraní uh, uh, uh, No, rokovanie, rokovaní e, s Európskou komisiou. Bolo by správne pre Macedónsko, aby malo možnosť e, nasledovať svojich predchodcov. Môj druhý apel sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 22. Kolega Howitt povedal, že sa snažím byť provokatívny, keď používam výraz e, segregácia a že by som mal hovoriť o, o separácii Musím napriek tomu povedať, že e, separácia sa udiala, napríklad separácia detí s cieľom segregácie. To je ten problém. Komu prispejme, keď budeme ukrývať e, e, pravdu? Pomôže to rodičom, deťom? Pomôže to medzi et, vzťahmi medzi etnickými skupinami, štátmi, regióne? A preto sa snažíme používať správne politické termíny a kvalifikácie. Ja trvám na postoji, že ide o segregáciu a očakávam od vás, ako e, e, člena lejbristickej strany, by ste to pochopili. To nie je vec technická, je to vec e, politická týkajúca sa základných ľudských práv. Ďakujem, pán predseda som veľmi vďačný nášmu kolegovi Havitovi za jeho úsilie a za to, že tak veľa pozornosti venuje tejto citlivej téme. A takisto mu ďakujem za to, že hovoril po slovinsky a dúfam, že táto, tento jazyk e, sa bude používať vo vzťahoch týchto krajín. Čo sa týka Kosova, platí to aj v, tejto, e, v tomto prípade. Uh, Rokovania sa začali už pred dlhým časom a posilnili dôveryhodnosť e, celého postupu pristúpenia. Nebude to e, vý, úspech len republiky firom, ale aj nás, teda, že sa rokovania vôbec začali. Niekedy, keď si čítam správy o pokroku o, firom, tak mám pocit, že tu máme dočinenia s bilaterálnymi témami, ale vidíme, že toto nie je v našej zodpovednosti a mali by sme sa na to sústrediť viac ako na súčasný pokrok. Takže preto by som vás chcel upozorniť na ocek 9. Ehm, keď Sloven, Slovinsko a Chorvátsko zvládli tento problém e, vo veľkom procese pristúpenia a som veľmi rád, že e, občania Macedónska boli za prístup do EÚ. A chcem poďakovať pánovi Havitovi za to, že e, sa po, môj pozmeňovací návrh dostal do, pozmeňo, do kompromisu 5, týka sa to oceku 7, keď hovoríme o tom pridanom mene macedónskych chcem pripomenúť niečo z minulosti. Ja pochádzam z bývalej Jugoslavskej republiky Slovinsko a Slovinsko uznalo Macedónsko aj s jeho zvrchovaným menom. Pre nás to nikdy nebolo prekážkou a mohli by sme prijať tento postup a e, používať tieto mená na rovnakej úrovni. Každá identita by však mala mať svoje meno a malo by to byť v súlade s našim princípom identity a mali by sme rešpektovať tento zásadný prístup. A dúfam, že tento pokrok bude pokračovať. Pán Posalt. Ja, tým, tým, tým lob. Ďakujem. Chcel by som nadviazať na poďakovanie pánovi Hauitovi Myslím si, že sa mu veľmi šikovne, veľmi dobre podarilo zvoliť taký prístup, ktorý je lepší ako tie prístupy minulosti. Dovolte, aby som zameral na tie body, ktoré podľa môjho názoru je nutné zohľadniť. Poprvé, nie je jednoduché možné ignorovať zmluvy. Existuje dočasná dohoda a táto dočasná dohoda musí byť rozhodne implementovaná. Druhý bod, ten považujem za veľmi dôležitý. Vždy sa hovorilo o tom, že musíme počkať na rozsudok z Hágu, No a teraz jednoducho k tomu došlo a opätovne musíme čakať. Takže neviem ešte na čo vlastne teraz čakáme. Ak by ten rozsudok išiel opačným smerom, myslím si, že asi by sme už nečakali. Takže musím povedať, že som trošku skeptický. No a tretí bod. Čo sa týka vyčiarknutia toho slova macedónsky, ja by som chcel odporúčiť, aby ste si prečítali tú dohodu, ktorú vyjednala Európska únia, je to Ohrická dohoda, tam sa hovorí o macedónskom jazyku, takže musíme byť konzekventní. Nemám nič proti tomu, aby sme sa snažili dosiahnuť kompromis pri označení štátu, aj keď tomu problému nerozumiem. Samozrejme, bolo možno o tom dlho hovoriť, to ale nespravím. To je takisto ako Štajersko existuje v Slovensku a v Rakúsku, nikomu to nevadí. A nezávisle od toho, to slovo macedónsky je rozhodne súčasťou horickej dohody e, v súvislosti s jazykom slovanského obyvateľstva, Macedónsku, jednoducho tak sa to tam e, použilo, je to oficiálny termín, takže to je nutné uznať a jednoducho nie je možné ľuďom hovoriť, ako sa oni sa majú označovať. Samozrejme, názov štátu je vec, o ktorej môžeme diskutovať, aj keď je to zložité, ale to, ako sa ľudia sami seba označujú a ako oni označujú svoju akadémiu alebo knižnicu, tým nemôžeme predpisovať. Ďakujem. Ďakujem, pán posel. To pani Žanaku, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Eh, tá téma Firomu, my sme o nej diskutovali už viackrát. Existujú dva spôsoby, ako diskutovať o podobných témach. Na jednej strane si môžem povedať, čo je názorom väčšiny a potom tie rozhodnutia, ktoré príjmeme, musia e, byť pokryté aj súhlasom rady a nielen parlamentom. A potom druhý spôsob je pravda. Pravda je tá, že tento štát e, sa pokúša vytvoriť si nepravú identitu, ktorá spočíva na propagande. Propaganda je vlastne to, čo vyplýva z toho mena. E, tu táto propaganda vlastne poukazuje aj na istú mm, smiešnú povahu tých vedúcich tejto krajiny. Samozrejme, my si želáme dobre susedské vzťahy a želáme si uh, aby sme boli dobrí susedia, ale musíme sa dobre, správne zaobrať týmito problémami a správne k ním pristupovať. Pozmeňovacie návrhy kompromisu 1, 2, 3 pre mňa nie sú priateľné, takisto ani 5. Nemôžeme požadovať od dvoch vlád, aby sa zriekli nepriateľských e, postojov, e, pretože e, toto je instrumentálne využitie histórie. Potom čest, číslo 6, tu sa hovorí o tom prídavnom mene macedónsky. Toto prídavné meno nemôžeme použiť v tom, v tomto kontexte, pretože ináč by e, sme to pochopili tak, že parlament vyzýva, aby firom sa nazýval Macedonskou republikou. Ako môžeme ísť e, proti tejto voľbe, proti tomuto výberu, ktorú sme, ktorý sme si zvolili my. Čiže naozaj musíme tu byť presný, jasný a dôveryhodný. Čo sa týka ostatných pozmeňovacích návrhov, súhlasíme s nimi. Uh, Pozmeňovací návrh 20 nezodpovedá duchu ostatných pozmeňovacích návrhov. Ako spravodajca mohol povedať, že e, Bulharsko a Grécko e, by si mali vytvoriť nejaký spoločný systém vzdelávania, potom 21. Ak nerozriešime problémy, ktoré sa týkajú um, do, ktoré sa týkajú dohody ohľadom mena, tak nemôžeme začať rokovanie. E, ak toto e, chýba, tak to nemôžeme pokračovať ďalej. Ak je niekto presvedčený, že e, na to, aby sme vyriešili problém, musíme zopakovať viackrát tú istú vec, toto nestočí. Musíme to naozaj rozriešiť a nielen zopakovať. Ďakujem. Ja sa pokúsim byť stručnejší. Najprv chcem povedať, že pán Howitt pripravil výbornú správu a je to naozaj veľmi otvorená, otvorený spôsob, ako pristupovať k týmto veciam a mali by sme oceniť túto prácu. Je to prvá správa o Macedónsku. Je prirodzené, že ten problém mena je centrom našich diskusí, pretože my vždy, sa vždy vraciame k tomuto menu a to nám bráni robiť ďalší pokrok. Žiaľ, e, my sme prišli o istú možnosť a teraz musíme rokovať s vládou, ktorá nie je tak naklonená kompromisu ako predchádzajúca vláda v Grécku. Niekde to už ako je, ale e, máme e, tu riešenie. Ja um, akceptujem to, že EÚ by malo mať väčšiu úlohu pri um, uľahčovaní tohto procesu, pretože samozrejme, um, keď uh, budeme počítať e, s for, iba s formátom OSN, e, to um, mm, nepriniesie veľké výsledky. Ma, do tohto by sa mala zapojiť EÚ, aby sme vyriešili tento problém. Čas však beží a veci sa nemenia. Uh, Čiže my by sme nemali byť rukojemníci eh, tejto bilaterálnej témy. Eh, ide tu o stabilitu krajiny a preto ide aj o bezpečnosť celého regiónu. Bulharsko ako susediaca krajina by to eh, malo povedať jasne. Z tohto hľadiska problém vyriešiť nemôžeme, ale môžeme nájsť nejaké dočasné riešenia, ktoré by zaviazali macedónskych občanov k európskej integrácii. Našli sme riešenie pre Kosovo, aj keď niektoré krajiny e, neakceptovali, neuznali Kosovo. E, potom sme našli riešenie, ako pokračovať dialogu s Tureckom, takže mali by sme hľadať takéto riešenie aj v prípade Macedónska, až kým nájdeme riešenie e, mena tomuto existuje mnoho názorov, ale mali by sme eh, sa eh, na túto tému koncentrovať spolu s komisiou. Komisia môže mať pozitívnu agendu v rámci Macedónska, až kým nebude táto téma vyriešená. Ďakujem, hovorí pán predseda. A budem veľkorysý, keďže dnes boli veľby. Richard, dostanete 5 minút na to, aby ste mohli odpovedať. Ďakujem za tieto e, milé slova, ktoré som si vypočul. Naozaj som veľmi rád vypracúval túto správu a e, som za to, aby nakoniec sa Matizonsko stalo členom EÚ a chcem poďakovať za e, spoluprácu, ktorú mm, ponúkli v našom znení e, ten rozsudok e, Medzinárodného súhodného dvora e, je dôležitý a je to dôležité pre kompromis. Ďalej pán Tanok a ďalšia kolegyňa. Vypočul som si, čo ste povedali. K tomuto existujú rôzne názory. A e, ja by som sa chcel držať tej dohody, e, ktorú, s ktorou som sám súhlasil, ale tak, ak väčšina výboru e, má iný názor, prispôsobím sa. Ďalej, ohľadom na to, ja som to dal do správy a podľa mňa E, toto sú dôležité dáta a preto hovorím o tom v uznesení. Bez toho, že by som k tomu chcel povedať viac. Pán Kováčev, ocenil som naše diskusie, najmä v Skopie a čakám, že v nich budeme pokračovať. Eh, vo Štrásburgu, budem hovoriť s pánom Kukanom a s vašimi kolegami o kompromisoch. Aj ja eh, súhlasím s vašimi návrhmi, ale myslím si, že je tu istá vôľa medzi vašou skupinou a mňou ako spravodajcom. A je pravdou, že v tej mojej prvej prezentácii som hovoril o otvorení tejto to, tohto spisu. E, mali by sme sa vrátiť tomu rozhodnutiu z minulého roku a hovoriť o uznesení. Ďalšia kolegyňa. Ja by som vás chcel odkázať na moju prvú prezentáciu. Otázka závislosti médií je pre mňa dôležitá. Dúfam, že chápete moju pozíciu, pán Kačín. Možno som nehovoril dostatočne jasne. Určite som nepovedal, že vy alebo nejaký iný kolega z, tej, z tohto výboru ste sa správali provokačne. Ja som použil v mojom prípravnom projekte slovo segregácia, ale konzultoval som množstvo poradcov, ktorí mi povedali, že to, čo chcete vy, nemá až také veľké šance na úspech, teda má, ale ak použijeme slovo separácia, oddelenie. Takže ja sa pokúšam týmto spôsobom dosiahnuť to, čo si želáte ja i vy. Mojím cieľom nie je iný cieľ ako váš. Ja vás nechcem provokovať. Pán Peterle, Hovorili ste o pozmeňovacom návrhu 5. Tento návrh prišiel neskoro a na prvý pohľad sa mi stalo ťažké prijať ho, čiže potom, ako bol vyrokovaný kompromisný návrh, ale som za to, aby bol prijatý. Pán posel, ďakujem za to, čo ste povedali. Súhlasím s väčšinou toho, čo ste povedali. A čo potom povedala aj pani Čanaku. Ehm, vidíme, že tu je ozajstný rozpor v názoroch a to je problém. Snažím sa troška destilovať veci a ehm, vlastne vrátiť sa k tomu odseku 8, čo sa týka slovo macedónsky. Pani Janaku uh, ehm, hovorila o tejto otázke. Pani Janaku? Niektoré vaše pozmeňujúce návrhy sú dobré, ja ich podporujem. Pozmeňovací návrh kompromisu 20. Ja som si vybral také výrazy, ktoré minulý rok boli prijaté. Dúfam, že to príjmete aj vy. A potom ďakujem môjmu kolegovi pánovi Vigeninovi, ďakujem, že podporil moju prácu, oceňujem vaše rady. Myslím si, že ste naozaj prispeli s konštruktívnymi poznámkami. Naozaj sme prišli o istú šancu v rokovaniach s gréckou vládou. Ja som sa minulý týždeň stretol s členom komisie Dimasom a mm, my sme neprišli o všetky šance ani v Skopie. Je dôležité, aby parlament povedal, že status quo nemôže trvať do nekonečna tom súhlasím, ako ste povedali, je dôležité, aby parlament hlasoval za pán predseda. Ďakujem. Budeme hlasovať o tom o 9. V odseku 6 eh, je eh, chyba, eh, tam sa nemení význam Um, toto musí byť zapísané. Ďakujem. Takže chcel by som dať slovo pani Nejcovej, pretože teraz budeme hovoriť o účasti Maroka v programoch únie. Nech sa páči, máte slovo. Poprosím vás, aby ste nám podprezentovali túto tému. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Vážení kolegovia, Vážený pán predseda, ďakujem za to, že ste mi dali slovo. Uh, už druhýkrát diskutujeme o tomto návrhu odporúčania, o návrhu rozhodnutia rady, e, ktorý sa týka uzavretia protokolu k euromediteránej dohode, ktorá vytvára asociáciu pridruženia medzi európskymi spoločenstvami a um, Moradským kráľovstvom. Tento protokol sa týka, relatív, sa týka e, rámcovej dohody o účasti Maradského kráľovstva na programoch únie. E, my sme o tom diskutovali 20. decembra tu na tomto výbore. Hlasovať sa o tom bude zajtra. A keďže nikto nepredložil žiadny pozmeňovací návrh do termínu 10. Januára, 10. januára, tak e, pripomeniem zásadné body tohto protokolu, teda tohto odporúčania, ktorý sa týka protokolu. Odporúčam, aby parlament hlasoval za za jeden protokol k dohode. Čiže ja som už vysvetlila, o čo ide. Tento protokol spadá do rámca európskej susedskej politiky a do jej rôznych aspektov. Rokovania o tomto protokole sa začali v roku 2007 a skončili sa v roku 2010 Mm, viedli k prvému legislatívnemu návrhu 17. maja 2010, o ktorom sa diskutovalo, schválil sa a rada to uverejnila 27. septembra 2010. Tento protokol sa sústredí na hlavné aspekty, na všeobecné aspekty účasti Maroka a sústredí sa hlavne na tieto programy alebo na tieto odporúčania. Inovácia a hospodárska súťaž, čiže CIP, potom eh, mm, colné úrady, ďalej Cezar, to znamená Single European Sky, jednotné eh, európske nebo a potom Marco Polo. Eh, klauzuly sú typové klauzuly, ktoré e, sa vzťahujú na partnerské krajiny a protokol spomína hlavne e, podmienky a špecifické podmienky e, pre účasť Maroka na jednotlivé programy. Najmä je tu spôsob výpočtu finančného príspevku, ako aj um, postupy pre podávanie správ a hodnotenie, ktoré majú byť stanovené v rámci dohody medzi Európskou komisiou, ktorá koná v mene únie a Marokom. Teraz by som vám rada pripomenula, že práve uplynul rok od začiatku arabskej jary. Vidíme prvé výsledky, prvé volebné výsledky volieb, ktoré sa konali po jednotlivých manifestáciách jar, arabskej jary. Viete, že v Maroku bola pozmenená ústava a podporila ju obrovská časť obyvateľstva v referende. Potom sa konali legislatívne voľby. A tie sa konali naozaj spôsobom, ktorý nemožno kritizovať Ehm, strana, ktorá zvíťazila v týchto voľbách je PŽD, čiže strana pre spravodlivosť a rozvoj. A z tejto strany e, pochádza aj marocký premiér. Vláda je vládou koaličnou, pretože táto strana síce zvíťazila vo voľbách, ale nemala dostatočnú väčšinu, aby mohla vládnuť sama. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby mala úprimný a otvorný vzťah s Marokom. Tento protokol je vlastne príležitosťou k tomuto. Keď som vysvetľovala dôvody, tak som povedala, že je naozaj potrebné e, venovať pozornosť všetkým aspektom politiky ľudských práv a takisto som pripomenula, že je nevyhnutné, aby aplikované politiky v rámci tohto protokolu eh, mohli byť prínosom eh, pre celé obyvateľstvo v Maroku. a Tam patrí aj západná Sahara. Ako som vám už pripomenula, nedostala som žiadne pozmeňovacie návrhy, takže predpokladám, že kolegovia mm, dúfam, že ma podporia a preto im už teraz vopred ďakujem. Ďakujem. Pán Pancelli. Ďakujem, pán predseda. Len stručne, pretože plne súhlasím s vecami, ktoré povedala pani spravodajkňa. A ja si myslím, že tento protokol e, je znakom podpory a dodania odvahy pre Maroko a ako EÚ musíme podporiť to úsilie, ktoré vyvinulo Maroko aby už e, začaté reformy podporilo a teda aby sa pustil do tých reform, ktoré ešte treba odviesť. E, takisto, aby sa na nich podielali všetci občania. E, novinky sa objavili po voľbách a podľa mňa je užitočné, aby sme podporili tieto snahy aj prostredníctvom tohto protokolu pretože je to dôležité. V tejto fáze je dôležité rýchlo pokračovať v reformách, ktoré sú v Maroku potrebné. Ďakujem. Okay. Thank you very much. Mrs. Gomes, please. Ďakujem pekne, teraz pani Gomes. Ďakujem. A ja by som chcela súhlasiť s pravodajcom a s pánom Pancerim v tom, že čo sa týka strategickej dôležitosti našich vzťahov s našimi susedmi, tak musíme si uvedomiť, že Maroko je v procese zmeny, ktorý sa začal na severe Afriky a prebieha už istú dobu a ktorý vedie k významným zmenám v Maroku. Myslím si, že nikto. E, nejakým spôsobom nebol proti tomu, keď bola tu snaha upraviť ten text, ako to spravil spravodajca. Musíme si uvedomiť, že skutočne je strategicky dôležité povýšiť vzťahy s Marokom a čo sa týka tej dodatočnej zodpovednosti, to vlastne nesieme tak Európania ako Maročania. Sú tu isté hodnoty, spoločné hodnoty, ktoré tu sú, zdieľame a ktoré vedú k tomu, aby tu bol e, vyšší, vyšší status. To je to, čím sa zaoberáme. Potom samozrejme je tu otázka západnej Sahary, to je dôležité. A zaberám si tým, pre, pretože ma zaujíma Maroko. Eh, ja som z Portugalska a Maroko je vlastne druhý najvyšší, najdôležitejší sused pre nás po Španielsku. Takže my sa zaoberáme situáciou v Maroku, zaoberáme sa týmito ľuďmi, chceme posilniť naše vzťahy. Práve preto sa zaujímame o tento dôležitý problém, ktorý je nutné riešiť. Nesmie sa iba, to tak povediať, zamiesť pod koberec. Takže vieme, že v Maroku prebiehajú dôležité zmeny. Pevne veríme, že to nám poskytne možnosť riešiť tieto problémy tak, ako by sa mali riešiť a budeme sa snažiť to vyriešiť tak, aby to prospelo pre všetkým e, marockým občanom a obyvateľom západnej Sahary. Sú to veľmi dôležité veci nie len pre región, ale aj pre nás. A samozrejme aj pre celú Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel pridať k tomu konsenzu, ktorý tu existuje v tomto výbore mhm, ohľadom sú účasti Maroka na programoch únie. Ako povedala pani spravodajkyňa, vidíme, že tu nie je žiadny pozmeňovací návrh, takže je chcem zablahoželať. mali by sme vyslať jasný signál Maroku, tento kontext bol už spomenutý. Je tu nová vláda. Ja by som spomenul tento aspekt v pozitívnom kontexte zbližovania sa Maroka a Alžírska v kontexte Maroka. Myslím si, že tu máme veľmi dobré okolnosti, aby sme vyslali tento jasný signál a povedali, že podporujeme e, procesy reformy, ktoré sa dostanú na e, agendu vlády v budúcich mesiacoch. Uh, at 9 o'clock we start voting. Áno, Dobre, chcel by som vám povedať, že zajtra ráno o tomto budeme hlasovať a prinieste si hlasovacie karty. Ešte predtým, ako skončíme našu schôdzu, by som chcel využiť toto príležitosť, aby som sa poďakoval predsedovi Albertínimu, ako aj jeho týmu za spoluprácu. Ďakujem pekne a vidíme sa zajtra.